Okay, colleagues, um, we have reached... Uh, Dobre kolegovia, takže bod 4. Uh, Pán Šogor uh, príde. Ďakujem, že ste prišli obvykli, teda tí členovia, ktorí vždy chodíte na čas. Mm, ďakujem pekne za to, že ste sa zúčastnili, takže toto posunieme a poďme k bodu 4. E, e, správa občanstva EU za rok 2017, posunie práv občanov v Únii demokratickej zmeny. Pán spravodajca e, Šogor od prezentoval 4. E, septembra svoju správu. 118 pozmeňovacích návrhov bolo predložených a teraz máme príležitosť diskutovať. E, to e, len, aby som vám pripomenul, Libe je asociovaný pridružený výbor podľa pravidla 54 a týka sa to bezpečnosti, hrozie, ochranu občanov EÚ v zahraničí aj doma a podporu obeti. E, pán Šogor, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Koncepcia občianstva EÚ je upravená v práve EÚ. Bolo komplikované vypracovať návrh stanoviska. Teším sa, že sa nám podarilo aj za pomoci tieňových spravodajcov zamerať sa na túto problematiku do detajlov. 118 pozmeňovacích návrhov bolo predložených. Týkalo sa to problematiky bezpečnosti a ochrany občanov v zahraničí aj aj doma podpory obetí zločinov. Ale sú tam aj ďalšie oblasti a síce nediskriminácia a kvalita života pre všetkých e, občanov EÚ e, bez, za, bez ohľadu na to, do ktorej menšiny patria. E, ide tam aj o situáciu ohľadne jazykových menšín a veľmi znepokojivú situáciu e, rómskej menšiny, aj osoby LGBT a tiež e, starších ľudí. Zdá sa mi, že sme dosiahli zhodu v tom, že takéto skupiny potrebujú lepšiu ochranu. Ústava zaručuje nediskrimináciu a rovnaké zaobchádzanie. Tiež je tu do dohoda o tom, že e, práva občanov môžu byť zaručené len v lepšom právnom rámci, kde, budú, kde bude garantované, že právo bude e, platiť. E, riešili sme tiež ďalšiu oblasť, a síce Brexit a jeho dopady na práva občanov a tiež dôležitosť týchto dopadov na milióny ľudí na oboch stranách. Títo ľudia sú teraz v e, stresujúcej situácii. Chcel by som sa poďakovať tieňovým spravodajcom za ich e, podporu a podporu mm, pozmeňovacích návrhov a teším sa na dobrú e, spoluprácu mm, a na kompromisy. Ďakujem, pán Šokor. Chce sa nejaký z tieňových spravodajcov vyjadriť? Pán Fajden, nech sa páči. Len som sa chcel poďakovať pánovi spravodajcovi. Myslím si, že sme pracovali naozaj v dobrom duchu Podarilo sa nám diskutovať skutočne o celej problematike a našli sme mnohé možnosti e, kompromisov, ako riešiť e, otázky, ktoré nám e, vstali. Takže myslím si, že toto bude naozaj dobrý príspevok zo strany nášho výboru. Ďakujem pani Albiol za QE. Ďakujem prvom rade by som chcela poďakovať eh, za prácu spravodajcovi a rada by som upozornila na niektoré otázky, ktoré sa mi zdajú dôležité. Ja eh, chápeme, eh, že toto úsilie spada do rámca posilnenia spoločného občianstva pre všetkých občanov EÚ, ale tiež to vidíme tak, že to nemá význam, ak sa ignorujú e, nerovnosti, ktoré ešte stále existujú v celej EÚ a preto je nerealistické hovoriť o občianstve v EÚ bez toho, že by sa spomenuli politiky škrtov, uťahovania opaskov, obmedzovania sociálnych služieb a teda aj nerovnosť e, v prístupe k týmto verejným službám. Podľa nás zdravie, vzdelávanie, prístup k energiám, to sú práva, ktoré musia byť priamo asociované s konceptom občianstva. A v tomto zmysle sme aj predložili pozmeňovacie návrhy. Tiež si myslíme, že je dôležité, že aby existoval, alebo sme jasne a kategoricky odmietli, že politiky bezpečnosti veľmi často obmedzujú základné práva našich občanov. Predložili sme tiež jeden pozmeňovací návrh, aby sa odblokovala smernica proti diskriminácii, pretože podľa nás tento spôsob diskriminácie, xenofóbie, fóbie proti komunite LGBTI, to je tiež niečo, čo treba riešiť v rámci základných práv občanov. A rovnako nemôžeme hovoriť o občianských právach a ignorovať to, že je veľká časť našich občanov a našej spoločnosti, ktorí medzi nami žijú a nemajú prístup k tomu občianstvu, a nemajú prístup k týmto právam. V EÚ je asi 11 miliónov osôb, ktorí sú buď migrujúci alebo v neregulárnej situácii bez dokladov a nemajú právo na tento koncept občianstva. Aj v tomto zmysle sme predložili e, pozmeňovacie návrhy a myslíme si, že všetci, ktorí žijú eh, v EÚ, by mali mať občianské práva a sú to občania. A to sú teda pozmeňovacie návrhy, ktoré my predložíme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Šogor. Chcete to eh, zahrnúť? Nie? Dobre. Takže tým pádom sme to ukončili. Hlasovanie v Libe bude 6. novembra. A tým pádom môžeme prejsť k nasledujúcemu bodu. Pani Beserio sme telefonovali, či môže prísť eh, skôr. Eh, takže zo, trvajte s nami, kým eh, príde som veľmi teda je mi to, tam je mi to ľúto, naozaj chceme čo možno najskôr postupať najrychlejšie. Hľadáme pána Vosa, aby sa mohol eh, vyjadriť. Eh, áno, je to na vás, eh, či tu budete alebo nie. Ak pán Voss príde pred pani Becerril, tak by sme to poradie vymenili. Uvidíme, kto príde ako prvý. Takže krátka Prestávka, ospravedlňujem sa, prosím vás o trpezlivosť. Okay, colleagues, let's, um, let's move on. We, we must, um... Dobre kolegovia, takže musíme uh, postúpiť. Máme predsa len štvrtok pred poludním, takže uh, musíme pokračovať. Pán spravodajca už je s nami. Ďakujem za vašu trpezlivosť, takže môžeme prejsť k bodu 5. To je uh, posúdenie eh, návrhu eh, ustanovenia znakov skutkových podstá, trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu droga. A keď si pani spravodajkyňa eh, sadne, bude sa zaoberať stanoviskom parlamentu hľadne prvého čítania, ktoré bolo v 2014 potom následne po konzultáciách s radou bol v maji, bola v maji dosiahnutá dohoda v júni 2017. Prvé čítanie bol prijaté 25. septembra v rade a odzrkadľuje mm, provizornú dohodu s parlamentom. A teraz parlament očakáva sa teda, že e, príjme e, svoje stanovisko v rámci prvého čítania k návrhu nariadenia a, a hlasovať by sa malo na nasledujúcej plenárke. E, si pripravená? E, pred, e, predsedala som delegácii pre Mexiko v druhej budove Áno, áno, viem, že e, si mala stretnutia aj pán Fos je na plenárke, takže ďakujem, že ste tu. Vidím, že niektorí tieňoví spravodajcovia tu tiež nie sú, ale e, keďže máme štvrtok predpoludní, musíme sa pohnúť e, ďalej. Takže poprosím o prezentáciu. Áno, žiaden problém. Vysvetlím to ľuďom, ktorí sú tu. Ďakujem veľmi pekne. Ide o analýzu dokumentu eh, v druhom čítaní o psychotropných látkach. Ja som chcela urobiť eh, rezume celej cesty a práce, ktorú sme doteraz urobili, pretože si myslím, že téma je veľmi významná. Nové psychotropné látky sú veľkou hrozbou pre eh, zdravotnú bezpečnosť občanov EÚ, hlavne pre mladých. Každoročne veľa mladých ľudí, väčšinou mužov, umierajú z dôvodu užitia psychotropných látok. Európska agentúra pre boj proti drogám so sídlom v, Lis- v Lisabone uh, detekovala asi tisícku, viacej ako, tisíc, no, viacej ako o, tisícku nových psychotropných látok. Nárast predaja online psychotropných látok a to, že sa veľmi ľahko môžu vyrábať podomácky v laboratóriách, spôsobilo, že je veľmi ťažké v EÚ zastaviť produkciu a výrobu týchto látok. Rámcové rozhodnutie z roku 2014 sme už vedeli, že sme neboli schopní e, túto produkciu zastaviť, preto prišla komisia s novým nariadením a potom aj smernicou, aby sme vyriešili túto právnu výzvu A ja ďakujem e, e, kolegovi Bonny 5 rokov neskôr, radšej neskoro ako nikdy, tak sa nám podarilo dopracovať k dohode. Nebolo to jednoduché, ale predsa sme to dosiahli. Tieto dva nástroje, smernica aj nariadenie, prešli naozaj dlhú cestu. Návrh komisie sa schválil v roku 2014 a odtedy boli aj viaceré predsedníctva a prebehlo viacero trialógov, ale žiadny sa neukončil úspešne. Až vďaka malckému predsedníctvu sa nám to podarilo obe správy, hlavne v mojom prípade, kde ide o smernicu, o ktorej hovorím. Je to podľa mňa úspech pre našu inštitúciu, pretože sa nám podarilo, podarilo začleniť veľa požiadaviek, hlavne za čo sme bojovali v trialógoch Rada bola veľmi vzdialená od našich názorov, ale nakoniec sa nám to podarilo poprvé delegovaný akt na miesto vykonávacieho od prvého tohto mesiaca sa vypracoval e, dokument v tomto zmysle po viacerých predsedníctvách a dlhých diskusiách sa nám podarilo presadiť delegovaný akt a rada e, súhlasí. Druhý problém Možnosť 2 v rámci inštitucionálnej dohody o delegovaných aktoch ide o návrh rady prijať <coughs> delegované akty, ktoré sa postupia komisii na určitú dobu a bez možnosti predlženia. My sme nesúhlasili a chceli sme druhú možnosť inštitucionálnej dohody, čo by znamenalo, že delegovaný akt by sa predlžil o rovnaké obdobie platnosti, jedine e, e, ak by bola proti rada alebo komisia. Takže by došlo k automatickému rozšíreniu a nebolo by potrebné začať od nuly s novou smernicou a s novou prácou. Nakoniec rada tiež potvrdila túto možnosť. A ešte jeden bod. Dohodli sme sa na návrhu parlamentu odstrániť odsek 4 článku 1 smernica, a to znamená, že ak komisia je toho názoru, že nie je potrebné prijať delegovaný akt na začlenenie psychotropných látok do definície drog, jeden alebo viaceré členské štáty môžu požiadať komisiu, aby to naďalej robila bez delegovaného aktu po konzultácii s malským predsedníctvom a právnou službou v rade sme sa zhodli, že tento odsek odstránime pre EP aj komisiu. To bolo veľmi dôležité. Myslím, že sme sa dopracovali k dobrému výsledku. Chcela by som poďakovať malckému predsedníctvu za rovnovážny text, ktorý sme dosiahli, rovnako aj komisia radi, rade. Poďakovala by som celému týmu poradcov, pánovi Bony, za to, že sme dosiahli tento Výsledok, deadline na pozmeňovacie návrhy je 9. október a 19. oktobra sa bude hlasovať v našom výbore LIBE. Ďakujem za pozornosť. Um, um, Ďakujem. Teresa, povedala si naozaj všetko. Ďakujem za prácu na oboch týchto zložkách. Teraz pán Bonny. V prvom rade chcem poďakovať Terese, pretože tvoje vedomosti z predošlého mandátu, tvoj boj e, za riešenia, tvoja odhodlanosť počas posledných dvoch rokov. Už tak to boli kľúčové aspekty, ktoré sme využili počas procesu e, finalizácie riešení. Podľa mňa je veľmi dôležité a ja chápem a všetci chápeme, že je tu veľa dôležitých e, otázok pre Európánov, pre členské krajiny. Myslím si však, že treba pochopiť, aké hrozby sa spájajú s drogami, osobitne potom s novými psychoaktívnymi látkami. Pretože keď hovoríme o drogách, je to veľmi nebezpečné, ale je, je ľahšie napríklad pre lekárov e, E, pochopiť a reagovať, e, poskytnúť terapie, keď hovoríme o nových psychoaktívnych látkach, pre nedostatok e, znalostí, aký je dopad na naše zdravie by mohli mať. Toto je oveľa dramatickejšia situácia a nie je ľahké e, nájsť vhodné terapie. Táto smernica je veľmi potrebná. Eh, aby veci usporiadala a tiež eh, naša účasť za parlament, náš boj za to, aký typ eh, legislatívy budeme mať. My si totiž myslíme, že sme teda tými, ktorí budú poskytovať odpovede občanom, pokiaľ ide tiež o nové funkcie, moja agenda je jasné, Eh, mať, treba mať e, dobrý e, systém časného varovania, pomenovať e, príslušné javy a pripraviť pozadie na zákaz určitých látok vo všetkých európskych krajinách. Bol to tvrdý boj s členskými krajinami, musím povedať, musím to zdôrazniť. V konečnom dôsledku si však myslím, že Chcem poďakovať. Hlavne je, e, vďaka patrí e, maltskému predsedníctvu a Terese. Na vypočutí sa odzrkadlila vaša tvrdá práca, teda ten minulotýždňový ten vypočutie. Myslím si, že sa to dostalo potom k širšiemu publiku. Takže za to ešte raz vďaka. Chýbajú bohužiaľ mnohí tieňoví správodajcovia. Mm. typické situácia v štvrtkovej zasadnutie. Ak nikto ďalší by nechcel vystúpiť, chcem poďakovať Terese za jej prácu na tejto zložke. 19. oktobra budeme hlasovať v Líbe. Ehm, chcem sa ospravedlniť zase, že naše E, náš harmonogram viedol k tomu, že mnohí tieňoví spravodajca nie sú prítomní. Ďakujem kolegovia a teraz myslím si, e, že otázka z niečím môžeme prejsť ďalšiemu bodu. E, týka sa to pána Fosa. Pozerám sa smerom k EPP a sekretariátu. Momentálne nereaguje na telefón a pracujeme na tom. Um, Kolegovia, opätovne zase vás poprosím o trpezlivosť, pretože pán Foss sa iba blíži eh, k výboru. Čokoľvek sa udeje, určite eh, skončíme eh, včas pred hlasovaním v pléne.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

Colleagues, we, we're still trying to get Mr. Voss. Thank you again for your patience. Opätovne ešte kolegovia, ešte raz eh, ďakujem za vašu trpezlivosť. Nebudem sa vám eh, eh, čudovať, ak odídete. Pán Becker, určite by som neurobil to, čo vy hovoríte. A nechcem, aby ste si tu zaspievali teraz. No, don't do it. <laughs>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 Dovolím Axelovi, aby sa vydýchal a usadil. Máme zasadnutie výboru práve pred hlasovaniami v pléne. Je to asi neideálne, hovoria všetci. A všetkým vám, ktorí ste si našli čas, ďakujem, že ste sa zúčastnili a že tvrdo pracujete na tom, aby ste tu boli. A ďakujem vám, pán Foss, že ste dokonca 6 minút pred vašim časom na svoj bod vždy prídete na čas, to uznávam. Kým sa vydýchate, tak uvediem celú problematiku. Dostávame sa k vašemu bodu, to je posledný bod našeho programu e, ide to posudzovanie pozmenujúcich e, návrhov k téme Eurojustu, kde ide o nové nariadenie, ktoré nahrádza E, rozhodnutie Rady 2282 JHA, ktoré pozmenuje rozhodnutie 2009426 JHA. Zámerom je e, e, Eurojust tak povedať lisabonizovať, to je vlastne nový právny základ článku 85, a zvýšiť jeho efektívnosť, poskytujúc novú štruktúru. Takže teraz myslím si, že by mohol byť pripravený už pán FOS a prezentovať nám návrh správy e, teda prišiel už v júli, dostali ste pozmenujúce návrhy a vy nám teraz o nich pohovoríte. E, hlasovanie by malo prebehnúť 12. oktobra, takže Axel, nech sa páči. Ďakujem pekne, Claude, aj za e, to, že ostatní na toto čakali. Návrh e, komisie e, týkajúci sa agentúry Eurojust bol predložený a predstavený už v 2013. Zaoberali sme sa ním v Libe v parlamente, e, e, v parlamente vlastne len celkový návrh môžeme posudzovať, takže sme museli s návrhom našej správy čakať až po e, až do ukončenia diskusí v rade tiež v súvislosti s ukončením diskusie o Európskej prokuratúre. Ďakujem, že e, všetci tieňoví spravodajcovia e, sa na tomto e, podielali, lebo to nie je bežné, takže ďakujem, že sme takto spoločne čakali a pokúsili sme sa spoločne dopracovať sa k tejto správe. Ďakujem za dobrú spoluprácu a za pochopenie že sme k tomu takto pristupovali v týchto jednotlivých konšteláciách. Ako si už e, spomenul, 22. júna táto správa bola e, zverejnená, celkovo bolo predložených 213 pozmeňovacích návrhov. Aj za to sa chcem poďakovať, pretože to boli naozaj veľmi e, konštruktívne pozmeňovacie návrhy, e, mnohé z nich. A teraz e, prebiehajú rokovania o kompromisoch. Zajtra budeme mať druhý technický meeting hlasovanie, ako si už povedal, 12. októbra sa bude konať. Tie najspornejšie témy pri Eurojuste sú ochrana údajov a vzťahy Eurojustu k európskemu prokurátorovi, k tejto novej pozícii, ktorá má byť zavedená. Pokiaľ ide o ochranu údajov, bolo predložených 97 pozmeňovacích návrhov, tam sa názory veľmi rôznili. Ehm, niektorí boli e, za ustanovenie ohľadne e, podrobnejšieho spracovania osobných e, údajov za operatívnymi účelmi a tie administratívne údaje slúžia, mali byť vlastne upravené v rámci reformy 426 Ďalšie pozmeňovacie návrhy eh, boli, eh, sa týkali toho, že majú byť zapracované do 45 2000 jednotky. Eh, toto nariadenie 45 2001 sa vzťahuje na všetky agentúry, po Europol, Eurojust. Tam však máme veľmi špecifickú situáciu a e, tie ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov e, sa v týchto prípadoch na ne je potrebné podrobnejšie zamerať ako pri ostatných. Podarilo sa nám dopracovať sa e, ku kompromisnému návrhu a teraz Pravidelne e, diskutujeme aj s Corneliou Ernst e, e, ohľadne správy, ktorú vypracováva k 55 2000 jednotke ochrana údajov v rámci európskych inštitúcií. Kompromis bude pre nás možný len vtedy, ak tie ustanovenia nebudú nejakým spôsobom obmedzovať každodennú prácu agentúry. Ak by teda Eurojust mal mať nejaké e, problémy a zvýšenú pracovnú záťaž e, s e, touto ochranou údajov, potom to nebude vhodné na kompromis. Je veľmi dôležité bojovať efektívne proti kriminalite, takže nemôžeme Eurojust dosť zaťažovať nejakou nadmernou reguláciou. K vzťahu s európskym prokurátorom e, tam sú najmä dôležité články 2, 3, 4 a 41. Trestné stíhanie e, aj naďalej podľa môjho názoru má byť na úrovni členských štátov a Európska prokuratúra a Eurojust majú e, byť o tom informované len za dodržiavania zákona ako do subsidiarity. Okrem toho je potrebné ujasniť, že e, medzi Eurojustom a Európskym prokurátorom e, má byť e, veľmi úzká spolupráca, ale obe inštitúcie majú zostať samostatné v protiklade k EPO Eurojust funguje na dobrovoľnej úrovni. Mm, mm, členské štáty eh, ho kontaktujú a žiadajú o preskúmanie cezhraničných prípadov a pri prokuratúre tam ide o eh, funkciu prokurátora, kde môže konať eh, sám v rámci svojich právomocí a tu je práve ten rozdiel. Takže e, myslím si, že by sme mali u oboch inštitúcií posilniť to ich jadro a postarať sa o to, aby tam nevznikla situácia, kedy jedna z nich bude podriadená či nadriadená a Eurojust bude len nejaké podporné služby pod, e, postupovať, dodávať. Takže každý e, má v rámci svojich kompetencií samostatne rovnocene pôsobiť toto prepojenie prokurátora a Eurojustu je potrebné veľmi presne nadefinovať, aby sme zabránili e, rôznej duplicite a prelínaniu sa. A to isté sa týka aj spolupráce so štátmi, ktoré nebudú participovať na Európskej e, prokuratúre. Len 20 členských štátov sa na nej chce e, podieľať, čiže 8 nám chýba. A ohľadne týchto 8 tam potrebujeme jasné priradenie, e, jasné e, ustanovenia o tom, ako sa e, bude postupovať. Niektoré pozmeňovacie návrhy sa zasadzovali za posilnenie Eurojustu a na druhej strane za zniženie funkcie, podriadenie sa vlastne Eurojustu. V končnom dôsledku má mať e, kompetencie samostatné a podporovať e, prokurátora, ale takto to nebude v budúcnosti fungovať, lebo Európska prokurátora jednoducho nebude takto nastavená. Pokiaľ ide o niektoré body, podarilo sa nám dopracovať sa k zhode. E, chcem uviezť, že Eurojust v rámci plnenia svojich úloh sa už dlhé roky dobre osvedčil, ich práca je žiadaná a preto si myslím, že by sme ich kompetencie nemali obmedzovať, ale len prispôsobiť tomu, e, čo e, bude teda e, v rámci podporiť jeho funkcie v rámci Eh, podporných služieb pre Európsku prokuratúru. Ja by som sa tiež chcel eh, prihovoriť za to, aby tie eh, kompetencie v trestnoprávnej oblasti vychádzali z členských štátov a potom tam budeme mať prokurátora európskeho, ktorý sa bude venovať finančným podvodom na úrovni celej Európskej únie a potom budeme mať tam Eurojust, samostatne pôsobiaci a musí zachovať, musí byť zachovaný ten princíp subsidiarity aj v týchto dvoch inštitúciách. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Množstvo informácií. Hneď e, e, poprosím Ivan Kaufmann za SAD ako tieňovú. Ďakujem. Hoc je to dnes, dnes veľmi nevhodný časový okamžik na takúto rozpravu. Politicky je to vhodné, e, pokiaľ ide o E, pretože budeme hlasovať o zriadení Európskej prokuratúry a preto je dobré, že tu dnes hovoríme o Eurojuste. Kvôli krátkosti času sa obmedzím len na niekoľko bodov. Prvá vec, spravodajca už o tom hovoril, to je otázka kompetencie, teda delby kompetencií medzi prokurátorou a Eurojustom. Podľa mňa toto je veľmi centrálna, ústredná otázka, má moju plnú podporu. Treba naozaj dbať na to, aby tu nedochádzalo k medzerám či prekrývom. E, prokuratúra, o tom všetci vieme, e, e, svoju prácu začne do roku 2020. Dovtedy musí Eurojust proti, bojovať proti trestným činom, ktoré ob, na, obmedzujú finančné záujmy EÚ s členskými krajinami, ktoré na posilnenej spolupráci v rámci EPO nemajú záujem, môže začať spolupracovať od toho okamžiku. Druhá vec je otázka ochrany e, osobných údajov. Je tu dôležité, aby sme na technických e, rozhovoroch našli zhodu a aby naozaj celý ten komplex e, bol súčasťou reformy E, otázky ochrany osobných údajov v európskych inštitúciách. Dva body ešte, kde mám tak trochu otáznik a kritické poznámky. Jedna vec je to, že chcem pripomenúť vám to, že medzi parlamentom a radou v roku 2012 sme našli spoločné stanovisko k štruktúru tých decentrálnych agentúr a ja si myslím, že na týchto eh, usmerneniach eh, k Eurojustu by sme sa mali orientovať a preto je zmysluplné, aby Európska únia, ktorá je tu zamýšľaná, eh, bola zastúpená s dvoma kolegami v, v Eurojuste a vo všeobecnosti si tiež myslím, že by sme sa nemali príliš vhlbovať do detailov k štruktúre Eurojustu, pretože všetci vieme, že tá agentúra vedie veľmi dobrú prácu a zástupcov Eurojustu by sme mali dôverovať, že budú rie- môcť riešiť niektoré otázky sami a že nemôžeme všetko napísať do nariadenia. V neposlednej miere je skutočným problémom, a to ste i uviedli, že hlasovanie je 12. oktobra. Mm, ja si však myslím, že v tých rozhovoroch ku kompromisných textov mm, nie sme tak pokročili. Musíme celé tie kompromisy e, sa nimi prehrísť. Mnoho, mnohých sa ešte nerokovalo. Ja si nemyslím, že dodržíme ten termín a moja prozba je naozaj, aby sme mali dobrý text, aby sme to hlasovanie nemali 12. Jednoducho, aby sme mali viac času zaoberať sa ešte o podrobnostiami Myslím si, že svet sa nezrúti, keď nepohlasujeme 12. Keď ten materiál už e, riešime dosť dlho, radšej využíme čas na to, aby sme v kľude vyjasnili všetky otvorené otázky. Okay, um, and the Audi shadow. Dobre. Ešte Natalie Grisbeck, e, Alde. Ďakujem, Claude. Vážení kolegovia, zo pár slov k tejto správe. E, v čase, keď zločinci jednoducho sa vysmievajú hraniciam a vyšetrovanie sa musí snažiť e, dobehnúť rýchlosť zločincov. Myslím si, že táto téma o operatívnej účinnosti Eurojustu prichádza v správnom momente a chcela by som Axelovi Fosovi poďakovať za jeho veľmi kompletnú správu a hlavne za jeho významnú, veľmi presnú, veľmi metodickú prácu, kedy sa snažil dať dohromady všetky argumenty a kompromisy a rôzne stanoviska ako kolegyňa Ivon, nie som si istá, či to 12. budeme už hotoví, pretože je tam ešte zo pár bodov a diskusí, ktoré treba viesť pri príprave kompromisov na základe rôznych stanovisk našich politických skupín. V mene ALDE by som upozornila rýchlo na štyri prvky alebo línie, ktoré som zosústredila do pozmeňovacích návrhov, ktoré predložíme. Poprvé, Oceňujeme cieľ objasnenia. Vidíme tam e, ten vplyv právnika. Axel Voss to tam vniesol a je to rozhodujúce veľmi jasne zadefinovať kompetencie a rámec aplikácie, aby sme optimálne zabezpečili právnu istotu v tomto zmysle politická, naša politická skupina a predložíme aj pozmeňovacie návrhy. Nástojíme na tom, aby sa jasne objasnili vzťahy medzi Eurojustom a Európskym súdnym dvorom. Ako to kolegovia povedali, tie vzťahy medzi dvomi inštitúciami a predovšetkým technicky, keď ide o členské štáty, ktoré sú súčasťou Eurojustu, ale nie Európskeho súdneho dvora, aj tí, ktorí tam nie sú, dúfam, že sa pridajú, alebo keď hovoríme o záležitosti, ktorá sa e, týka ochrany finančných záujmov EÚ. To je poprvé. Po druhé, a nebude to prekvapenie pre kolegov, venujeme veľkú pozornosť tomu, aby agentúra bola čo najviac európska, najviac komunitárna, ako sa len dá. Ja tomu pripisujem obrovský význam a to je dôvod, prečo sme chceli posilniť aj iniciatívne kompetencie, tak ako sú zakotvené v zmluvách, ale žiaľ, mám pocit, že tento návrh e, nie je e, podporovaný väčšinou, tak na tom treba ešte popracovať. Uvedomujeme si aj vo výbore, aj v iných, že veľmi často musíme reformovať 2-3-4 roky potom rôzne ustanovenia a texty, ktoré veľmi rýchlo zostarnú a nie sú adaptované na realitu a že potrebujeme viacej európskych nástrojov, tak aby sme zabránili takémuto krývaniu, ak dovolíte, tak ja navrhujem, aby tá agentúra bola čo najviac komunitárna po tretie. Dôležitý bod pre ALDE režim aplikovateľný o, o, o správu osobných údajov v Eurojuste. Je to nariadenie 47 2001, tam to už existuje, aj keď by malo byť revidované, stanovuje jediný systém ochrany osobných údajov pre všetky inštitúcie a bolo by dobre ho aplikovať, aby sme zabranili nejakému prekrývaniu alebo aby každá agentúra mala svoj vlastný režim a bola by tam akási galaxia z mesica rôznych systémov. Bolo by to veľmi zložité a nebolo by to účinné. Štvrtá poznámka. Moja skupina pripisuje obrovský význam cieľu, ktorý chce dosiahnuť aj komisia, aj Axel Voss, urýchliť e, súdnu spoluprácu v Európe a účinnosť agentúry. A na záver predložili sme už pozmeňovacie návrhy a podporujeme objasnenie štruktúry Eurojustu je to kolegium kompetentné pre operačné záležitosti a výkonná rada pre e, administratívne a riadiace veci. To sú tie štyri body, na ktorých e, moja politická skupina nástojí. Ďakujem vám, pán predseda, aj ďakujem Axelovi Vosovi za vynikajúcu spoluprácu a dúfam, že budeme aj naďalej takto pokračovať. You, Natalie. Then... Ďakujeme, Natali. A posledný príspevok je, to je Eva Žoli a potom sa vrátime k spravodajcovi pani Žoli. Merci. Ďakujem, Klod, že si mi udelil slovo. Ďakujem Axelovi Vosovi za vynikajúcu prácu na tejto téme. Shodnem sa s tieňovými, že moja politická skupina tiež pripisuje veľký význam tomu, aby táto inštitúcia začala fungovať čím skôr a myslíme si, že e, možno je to aj príliš rýchlo, pretože je to dôležitá inštitúcia a ešte sú potrebné isté úpravy, pokiaľ ide o opera- štruktúralnú operatívnosť a pôsobenie Eurojustu a Európskeho súdneho dvora. Moja politická skupina je toho názoru, a a chce, aby Európsky súdny dvor bol plne informovaný a implikovaný do záležitostí Eurojustu, ktoré sa môžu týkať. A to by malo ísť hlasovaním súdu v rámci kolegia Eurojustu, keď ide o rozhodnutia, ktoré sa súdu týkajú. Táto spolupráca medzi dvomi inštitúciami musí byť skutočná a úprimná a nemôžeme len rátať s dobrou vôľou členských štátov, obrátiť sa na Európsky súdny dvor hlavne na začiatku jeho fungovania a urobiť povinné informácie pre túto inštitúciu, pre všetkých by malo byť zásadou a nemalo by to závisiť od dobrej vôle toho či ktorého a pripisujeme dosť veľký význam režimu ochrany osobných údajov. Už e, máme existujúci systém a mal by byť unifikovaný a nemali by sme vymýšľať niečo nové špecifické pre Eurojust. A ja si myslím, že tam existuje dosť veľká zhoda a tu aj podporujeme a podporujeme aj to, čo k tomu povedali ostatní tieňovi. Ďakujem. Ďakujem. Laura, veľmi rýchlo, stručne. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi pánovi Fosovi za vynikajúcu prácu. Áno, sme za väčšiu transparentnosť, za väčšiu zodpovednosť Európskeho parlamentu do riadenia alebo v riadení agentúry spolu s ďalšími výkonnými agentúrami, ktoré boli nedávno podrobené prieskumu a zmenám. Želáme si, aby sa predseda vybral spomedzi kandidátov na základe objektívneho výberového konania, na základe zásluh a kompetencií a Líbe predloží v tomto zmysle vlastné odporúčania a členské štáty ich samozrejme musia brať do úvahy a keď sa pozrieme na konkrétnu povahu EPPO, Vzhľadom na ustanovenia ohľadom ochrany údajov je tam všeobecné nariadenie o ochrane údajov, Ide o ustanovenia nariadenia 45-2001 a ďakujem spravodajcovi za tú odvolávku na toto nariadenie z roku 2001. Dúfam, že jeho prepracovanie sa urobí úspešne. Je to priateľný kompromis. Ale ešte zo pár vecí je potrebné objasniť, zadefinovať, dodefinovať. My sa budeme riadiť pokynmi spravodajcu, pokiaľ ide o delenie týchto dvoch stran riadiacej štruktúry, aby sme vytvorili jasnú oddelovaciu líniu medzi prevádzkovými a administratívnymi úlohami a aby sme odbúrali akúkoľvek neistotu. Jasne treba zadefinovať, aké sú povinnosti a úlohy ktoré toto kolegium má. A želám spravodajcovi veľa zdravia. Ďakujem, hovorí pán predseda. A znovu má slovo pán spravodajca. Chcem vám všetkým poďakovať. Neviem, e, vy, koľko výborov dokáže v štvrtok pár minút pred hlasovaním zvládať takto disciplinovanie túto prácu. Vám všetkým ďakujem za uh, uh, účasť. Silvii on to povedala. Myslím si, tieto stretnutia musia byť, aby sme sa držali harmonogramu. Ak za, teraz máš priestor na reagovanie na všetky tie body do podrobností, možno tvoj názor takisto na otázka k hlasovaniu budúci týždeň, či by si vedel na to teraz reagovať. Chcel by som sa pridať k slovám vďaky predsedovi i tieňovým. Tiež pokiaľ ide o posunutie, v zásade som tu otvorený a mám pocit, že dôležitejšia je kvalita, nie tempo. Mali by sme mať na pamäti, že by to malo, ale zase na druhej strane napredovať. Skúsme si tu zistiť, aké sú možnosti pretože predsedníctvo e, navrhlo harmonogram, ako postupovať ďalej. E, nechám to, samozrejme, tú informáciu predsedovi, pohovorím s tieňovými, do akej miery sa to dá posunúť, aké tu máme vlastne možnosti. Teraz možno k dvom, trom bodom. Ochrana osobných údajov je dôležitá. Vždy môžeme povedať, že budeme robiť vlastnú vec, alebo že sa budeme mm, riadiť, e, pokiaľ ide o reformovanie e, smernice 45 e, 2001, alebo spravíme smernici o policajných a súdnych spoluprácach. Už v každom prípade ide o to, aby sme uspôsobili Europol to, čo má v sebe Europol, aby sme to preniesli na Eurojust. Taký bol zámer. Som však určite pripravený, ak nájdeme rozumnú cestu, ísť týmito ďalšími uh, cestami ešte e, k, k právo iniciatívy. E, I tu i u Eurojustu vlastne by sme tým zmenili jeho povahu ako takú. Eurojust je momentálne založený na e, báze dobrovoľnosti. E, členské krajiny sa na ne obracajú dobrovoľne, aby mohli niektoré veci riešiť cezhranične. Keď raz, teraz povieme, že chceme právo vlastnej iniciatívy, možno to psychologicky v členských krajinách povedie k tomu, že e, menej budú odovzdávať na úroveň európsku aby tu využili túto spoluprácu, pretože budú si myslieť, nie, nie, veď nám zoberú kompetencie. Preto by som bol trošku zdržanlivejší. Tá povaha toho Eurojustu, ktorý takto funguje, e, tá práca funguje čoraz lepšie, aby to bolo dobrovoľne akceptované členskými krajinami, aby sa to neokresávalo. To by snáď bolo nápomocné. Inak e, ďakujem za všetky tie e, vaše poznámky, aby e, tie štruktúry boli prehľadné, nielen Eurojust, tak ako sme to zaž- e, hovorili o výkonnej rade a ďalších zložkách spolupráca e, s členskými krajinami, ktoré sú spojené s EPO, s Europolom, s jedným z nich a tak ďalej. Tak nám to môže umožniť pekný výsledok. Ďakujem, Axel, pokiaľ ide o, o načasovanie. Je to veľmi dobré. Zajtra budeme mať technické stretnutie e, so zamestnancami a môžeme sa zamyslieť nad tým, aké sú e, tu e, možnosti, lebo agenda na budúci týždeň je už veľmi eh, nabitá. No uvidíme, čo sa nám podarí urobiť eh, zajtra. Samozrejme, že ide nám o to, aby sme eh, sa postarali o kvalitu tohto dokumentu. Mm, aj včera bola vnikajúca rozpráva na stretnutí EPP, takže dajte nám tú šancu a uvidíme zajtra, aké možnosti na tom stretnutí, k akým sa dopracujeme a ja sám sa vnesnem do tohto rozhodovacieho procesa, procesu a Axel. Ďakujem a kolegovia, ďakujem za to, že ste sem prišli dnes ráno. Veľmi si to vážim. Týmto dnešné stretnutie končím a stretneme sa opäť 11. oktobra. Ďakujem.